lebo je týmto ukončená a môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Začneme prípadom pána Aj Weiweja. Máme tu 6 návrhov uznesenia. Začneme spoločným návrhom. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme. Hlasoval každý. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 3 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz hlasujeme e, o uznesení v celom znení. Kto je za? Proti? Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. To nebolo elektronicky. prijaté. Teraz prechádzame k druhej téme a to je tibetská exilová vláda. Opäť 6 návrhov uznesenia. Začíname návrhom uznesenia, ktoré predložili, predložila skupina EFD. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa? Teraz naše spolo, náš spoločný návrh uznesenia. Najprv však pozmenejci návrh číslo 2. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Preveríme to elektronicky. Hlasujme. Hlasoval prosím každý. Zamieta sa dvoma hlasmi. Pozmejúci návrh teraz číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Opätovne si to musíme preveriť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Tentokrát prijímame. Hlasujeme o uznesení ako celku, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijímame. A na záver naše dnešné posledné hlasovanie to je 7 návrhov uznesenia k Zimbabve. Opätovne začneme návrhom, ktorý predložila skupina EFD. Kto je zaň? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. A teraz spoločný návrh uznesenia odsek 10. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Úvodné ustanovenie L, kto z vás je za, proti, zdržal sa niekto, tiež sa prijíma. A teraz záverečné hlasovanie e, k uzneseniu ako celku a tentokrát elektronicky. Hlasujme. Vidím, že každý si splnil svoju povinnosť. Končím hlasovanie celkom jasne prijaté. A to je koniec hlasovania a to je aj koniec našej dnešnej, našeho dnešného zasadnutia. Mám tu ešte e, stanovisko, ktoré prečítam v češtine. Zápis tohto denného zasadnutia bude predložený parlamentu na schválenie na začiatku budúceho e, zasadnutia. Ak nemáte voči tomu žiadne námietky,